Right, ladies and gentlemen, uh, dear colleagues, it's... Dámy a páni, drahí kolegovia, kolegyne, 8, 9 minút po tretej. Rád by som otvoril dnešnú schôdzu. Dovolte mi všetkých vás privítať. Bod číslo 1, prijatie programu schôdze. Ak nie sú pripomienky, tak program je schválený. Bod číslo 2, oznámenia predsedajúceho. Nemám nič v tejto chvíli, respektíve v čase vypracovania našich podkladov potom sa dostávame k bodu číslo 3, schválenie zápisníc z posledných schôdzi. Ak do konca tejto schôdze nebudú predložené žiadne pripomienky, tak potom zápisnice zo schôdze z 30. februára budú. 13. februára budú schválené. Dobre, dostávame sa k ďalšiemu bodu štvorka. Dovolte mi ale najskôr privítať špeciálneho čestného hostia, ktorého sme sa rozhodli pozvať tesne pred schôdzou, predtým sme sa stretli v miestnosti pre protokol, a takže je nám veľkou cťou, že môžeme dnes na schôdzi výboru privítať predsedu Etiópskeho parlamentu, pána poslanca Abadula Gemedu. Vítajte. And he is accompanied by the chairman. Sprevádza ho predseda výboru pre vonkajšie záležitosti, vonkajšie vzťahy Etiópskeho parlamentu Daba Tesfaj. Vítajte. Ethiopia is an important cooperation partner. Etiópia je dôležitým partnerom spoluprácu pre Európsku úniu a sú tu v rámci spoločného parlamentného zhromaždenia. Sme radi, že ste tu a chceli si spraviť predstavu o tom, ako funguje výbor pre vonkajšie záležitosti tu v tejto snemovni. Teda bod číslo 4, vplyv a vykonávanie rozsudku súdneho dvora vo veci Rada versus Front Polisario o obchodných vzťahoch EÚ a spolupráci s Marokom. Pokiaľ ide o tento spoločný bod, dovolte mi privítať našich kolegov z výboru INTA. Som veľmi rád, že Bern Lange, predseda výboru INTA, je vedľa mňa. Vítaj Bern na spoločnej schôdzi. Mal som to potešenie privítať aj troch eh, hostujúcich, eh, prednášajúcich, Hestupiky z služby pre činnosť pre Magreb, Juskorte, námestník riaditeľa z Digitrade a pán Antonis Kastris Janakis, riaditeľ pre bezpečnosť, uľahčovanie, facilitation, medzinárodnú spoluprácu, obchod v rámci Digitaxud. Ako všetci viete, Marko má eh, jeden z najživších vzťahov s nami, s Uniou. Eh, je to jeden z najväčších partnerov, nielen v rámci južného susedstva, ale aj v iných oblastiach spolupráce, ako je boj proti terorizmu a migrácia. Je teda nevyhnutné, že takýto vzťah, dlhodobý vzťah sa mohol vyvinúť len v stabilnom medzinárodnom rámci a v rámci teda právneho štátu. Najskôr dostane prvý menovaný rečník priestor, ktorý nám približí, aké sú tie zásady, ktoré vládli tomuto vzťahu a ktoré budú ďalej vládnuť potom bude hovoriť druhý rečník, ktorý sa bude e, dotýkať otázok obchodu a liberalizácie polnospodárských produktov. Dúfam, že táto schôdza bude dobrou príležitosťou vymeniť si názory o aspektoch našich vzťahov spolu s Marokom. Pán Pike, nech sa páči. Tam ste. Prečo nie je tu za predsedníckým stolom? A budete tam musieť zostať. E, ďakujem pekne, pán predseda viem, že nielen, že AFET a INTA sú spolu v tejto e, miestnosti. Ale sú tu samozrejme aj iní. The invitation, I, I, uh, I start by referring uh, to the, uh, the initial brief. E, na začiatok uh, spomeniem uh, ten súvis za FED. riaditeľ, generálny riaditeľ pre oblasť Menár a AES v rámci AES tesne po tom oznámení rozsudku súdneho dvora. Pripomeniem základné charakteristiky tohto rozsudku. 21. decembra oznámil súd, respektíve vydal rozsudok vo veci odvolania v prípade EÚ, Maroko, polnospodárskej dohody. Súd potvrdil to odvolanie, ktoré predložila Rada Európskej únie a zrušil predchádzajúci rozsudok Všeobecného súdu vo veci tejto istej dohody z roku 2015, v dôsledku čoho dohoda o polnospodárstve, rozhodnutie rady a uzavretie tejto dohody zostáva v platnosti. Zároveň e, súd určil že dohoda, ktorá nepokrýva explicitne západnú Saharu, nemôže byť e, e, právoplatne vykladaná alebo interpretovaná ako pokrývajúca túto oblasť. Toto je veľmi dôležité. Maroko je jeden z kľúčových partnerov v rámci tej južnej hranice, tej južnej oblasti EÚ. Musíme rešpektovať tento rozsudok, to je jasné a musíme tak učiniť spôsobom, ktorý povedie k zachovaniu našich všeobecných vzťahov s Marokom. Sú tam e, v hre vážne e, politické záujmy v rámci tohto vzťahu, veľmi dôležité hospodárske záujmy a samozrejme potrebujeme Maroko ako partnera, e, pokiaľ ide o viaceré spisy alebo agendy, ako je bezpečnosť, regionálna bezpečnosť, boj proti terorizmu, migrácia E, musíme e, uznať, že za posledný rok a pol, keď ešte neboli doriešené tieto prípady pred súdom, e, sme boli svedkami istej formy poklesu ústupu v tých vzájomných vzťahov v dôsledku prebiehajúcich súdnych sporov a tej panujúcej klímy alebo atmosféry. V neposlednom rade, pokiaľ ide o riešenie toho prístupu, ktorý si volíme po vydaní rozsudku, máme záujem e, na tom, aby sme sa vyhli akýmkoľvek ďalším pnutiam e, v rámci konfliktu v oblasti západnej Sahary. A práve naopak náš prístup by sa mal sústrediť na pomoc znovu nastolenia mierového procesu. Boli sme, ale teraz sme v kontakte s marockými úradmi od e, oznámenia tohto rozsudku a oni jasne priznávajú, že to treba riešiť. Nie je to otázka či, ale ako to urobiť, a takisto je pre nich veľmi dôležité, aby bol nastavený postup krokov alebo kroky, ktoré nebudú z ich pohľadu ohrozovať e, ich postavenie v rámci mierového procesu OSN pre západnú Saharu. Ako EU by sme samozrejme nemali podporovať e, stanovisko alebo pozíciu Maroka, ani by sme nemali nejakým spôsobom sa dávať na stranu. Front, uh, e, Paulisario ale nakoľko akékoľvek riešenie si bude vyžadovať úzkú spoluprácu e, zo strany Maroka, tak na politickej ako aj technickej úrovni budeme musieť citlivo vnímať ich pohľad. Čertá sa tu príležitosť pre dialog a tomu pomohlo aj spoločné vyhlásenie, ktoré, na ktorom súhlasila pani Mogheriniová, e, teda a takisto Marocký minister zahraničných vecí 21. decembra Musíme využiť ten časový priestor. Najskôr e, tí samozrejme občania a Európsky parlament očakávajú od nás prijatie krokov. Po druhé, tá skutočná reálna ekonomika na nás tlačí. E, hospodársky prevádzkovateľ alebo subjekty musia vedieť, kde sa nachádzame aké je naše stanovisko a máme informácie, že právna situácia, ktorá teraz panuje, ovplyvňuje obchod nielen e, s oblasťou západnej Sahary, ale s Marokom vo všeobecnosti. Má to dopad na subjekty, podnikateľské subjekty v Maroku, ale aj európske firmy a to samozrejme ovplyvňuje živobytie. Ďalej musíme mať na pamäti, že sú tu ešte dva ďalšie prípady, ktoré má súdny dvor na stole o iných bilaterálnych dohodách, ktoré máme uzavreté s Marokom. Čo to znamená z praktického pohľadu, pokiaľ ide o ďalšie kroky? To riešenie, ktoré si zvolíme pre tú dohodu o polnospodárstve by sa malo pokúsiť, akokoľvek ťažké to bude, anticipovať ten pravdepodobný výsledok týchto dvoch ďalších prípadov. Ako som spomínal, mali sme také prvé prieskumné e, kontakty e, s Marokom za posledné dva mesiace na technickej úrovni, ale takisto bola zorganizovaná návšteva námestníkom ministra zahraničných vecí e, u vysokej predstaviteľky Mogherinovej a tie kontakty naozaj ukázali, že obe strany e, sa spoločne domnievajú, že treba uznávať tento rozsudok. Obe strany súhlasia na dôležitosti zachovania a pokračovania vo vzťahoch vzájomných a obe strany chcú zachovať tradičný obchod s priestorom západnej Sahary, teda medzi e, oblasťou západnej Sahary a EU, aby takýto obchod e, pokračoval kontinuálne, aby sa vyhlo zbytočným nepotrebným narušeniam obchodu, čo by nebolo v záujme tých ľudí, ktorí žijú v týchto oblastiach. Na základe tohoto Európska komisia a spoločne s ESVČ dávajú v tejto chvíli prednosť istým, náprav, istým nápravným krokom, tým náprave z pohľadu toho, čo súd určil ako chýbajúce, chýbajúcu časť, a síce vhodný právny základ na uplatňovanie colných preferencií, pokiaľ ide o produkty, ktoré pochádzajú z oblasti západnej Sahary. Toto činíme modifikáciou alebo úpravou dohody o polnohospodárstve. Na to, aby sme tak mohli spraviť, samozrejme budeme musieť zohľadniť aj odôvodnenie alebo dôvodovú správu rozsudku súdneho dvora a predovšetkým poprvé aspekty alebo kritéria, ktoré sú uvedené v tejto dôvodovej správe v odvodnení a síce ten najlepší možný spôsob, ako zabezpečiť konzultácie s dotknutými obyvateľmi. Najlepší možný spôsob, ako, ako zabezpečiť, že tie opatrenia budú na prospech ľudí a nakoniec zabezpečiť, že tieto opatrenia z pohľadu ich e, dopadu budú udržateľné, pokiaľ ide o dopad na prírodné zdroje. To poprvé. Po druhé, samozrejme, naše riešenie by nemalo e, zohľadňovať len e, ten rozsudok, ale aj medzinárodné právo a osobitne rozhodnutie Bezpečnostnej rady OSN o západnej Sahare. E, riešenie by malo byť kompatibilné s mierovým procesom, nemalo by sa dotýkať a ovplyvňovať výsledok tohto procesu a ak to bude možné, tak by mal napomôcť pokračovaniu tohto procesu. Záverom, v súlade s rozsudkom našim prístupom bude pokúsiť sa nájsť a zadefinovať ten vhodný právny základ, pokiaľ ide o colné preferencie, čím by sa zachovali tie historické obchodné toky, tak ako bežali celé roky, a nesankcionoval by sa obchod so západnou Saharou v dôsledku právneho vákua. To by bolo v záujme obyvateľov západnej Sahary a takisto by to bolo aj v zjavnom záujme celkového obchodného vzťahu medzi EU a Marokom, ktoré za posledné roky stratilo tú dynamiku a teraz pomalilo. A nakoniec, a to je veľmi dôležité, náš prístup bude kompatibilný s mierovým procesom OSN a a pomôže ho znovu na štartovaniu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Piket. Poskytli ste nám e, vysvetlenie ohľadom rozhodnutia alebo rozsudku súdu a poskytli ste aj taký širší pohľad na strategický vzťah medzi EU a Marokom. E, pokiaľ ide o výbor INTA, tak našom osobitným, našim osobitným záujmom je, a vy ste to už troška načetli e, ku koncu vášho vystúpenia, ako vlastne pokračovať e, vo vzťahu k tomuto rozsudku súdu, čo to znamená v praxi a že to nebude mať negatívny dopad na obchod, to znamená obchod tak medzi EU a Marokom, ako aj samozrejme obchod medzi Marokom a Západnou Saharou. Pokiaľ ide o rozsudok e, súdu, súdneho dvora, v tejto chvíli nie je e, nejaký zákaz na tovary, ktoré pochádzajú zo západnej Sahary, ale z právneho pohľadu e, nemôžu e, tieto produkty alebo tieto tovary využívať tie preferenčné sázby v zmysle dohody medzi EU a Marokom. Ako s tým naložiť? A toto sa opýtam Josta Korteho, ktorý je námestníkom riaditeľa Digitrade. 7 minút. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. And uh, let me just uh, pick up... Ďakujem pekne, pán predseda. Nadviažem na to, čo ste spomenuli a počiarknem tú skutku dôležitú obchodnú väzbu medzi EÚ a Marokom a tým pádom vieme, o čo ide, čo je v hre. E, zozbieral som niekoľko číselných údajov, tak aby som e, to počiarkol tento argument. Európska únia je výrazne najväčším e, obchodným partnerom Maroka 55,7 obchodnej výmeny v roku 2016 je z EÚ, 61 celkového vývozu z Maroka smerovalo do EÚ, 52 dovozov pochádzalo z EÚ do Maroka. To je naozaj veľmi dôležitý vzťah. Celková hodnota e, obchodovania s tovarmi v roku 2016 e, medzi týmito dvoma stranami bola na úrovni 34,6 miliard eur a to hovoríme len o tovaroch, keď doplníme služby, tak sa dostávame na sumu asi 8,6 miliardy. Predtým to bolo trocha 3,4 e, miliardy. Je to veľmi dôležitý vzťah e, politicky, ako to jasne pomenoval Vincent Pique, ale takisto aj obchodné aspekty sú dôležité. Maroko okrem toho zaznamenalo významný pokrok v oblasti regulačnej aproximácie, alebo právnej aproximácie s Európskou úniou. A to je jeden z dôvodov, prečo Európska únia rozhodla, že Maroko by malo byť e, tou prvou krajinou, s ktorou uzavrieme tzv. DCFTA, prehlbenú a komplexnú dohodu o voľnom obchode. V 2013 začali rokovania o takejto dohode a dobrý pokrok sme dosiahli vo všetkých oblastiach, vo všetkých veciach, ale teraz samozrejme nielen v dôsledku rozsudku súdneho dvora, ale aj z e, viacerých ďalších dôvodov takéto, tieto rokovania takmer úplne uviazli. A je jasné, že bez vyriešenia toho právneho problému, o ktorom dnes e, po obede diskutujeme, bude veľmi ťažké znova pokračovať v týchto rokovaniach. A preto je úplne nevyhnutné, aby obe strany a to znamená samozrejme Európsku úniu, ale aj Maroko, aby prijali alebo vynaložili to patričné úsilie, tak aby to vyriešili. Samozrejme v súlade s rozsudkom súdneho dvora, tak ako to veľmi eh, jasne pomenoval aj zástupca SVČ. Ako Vincent povedal, eh, rozsudok súdneho dvora z decembra, pokiaľ ide o toto odvolanie, potvrdil právoplatnosť rozhodnutia rady schváliť eh, dohodu o polnospodárstve s Marokom a to je istým spôsobom dobrá správa, ale samozrejme poskytlo aj dôležité objasnenia o situácii, pokiaľ ide o západnú Saharu, ktorú my spoločne, komisia ako iné inštitúcie EÚ musia e, brať ako súčasť hry. E, v minulosti tovary, ktoré pochádzali zo západnej Sahary, boli de facto pokryté dohodovo o poľnohospodárstve a súdny dvor objasnil, lebo argumentoval vo svojom rozsudku z decembra, že už to nie je možné. Súd potvrdil, že Európska únia môže mať uzavretú dohodu s Marokom, kde bude pokrytá aj západná Sahara, ale to treba spraviť explicitne a treba pritom zohľadniť isté prvky, ako je udržateľnosť a výhody alebo prospech pre miestne obyvateľstvo. Ako Vincent poukázal, e, kontakty na technickej úrovni boli započaté s Marokom, tak aby sme vypracovali akceptovateľný, vzájomne akceptovateľný spôsob postupu a pre nás je úplne nevyhnutné, zabrániť narušeniu obchodu s tak dôležitým partnerom, akým je Maroko. Takisto je avšak pravdou, že doteraz nebol zavedený nejaký zákaz e, dovozu produktov zo západnej Sahary. Účinok tohto rozsudku súdneho dvora znamená, že tovary sa stále môžu dovážať do Európskej únie, avšak už nemôžu požívať ten preferenčný režim, ktorý je súčasťou dohody o plnohospodárstve. A nakoniec by som chcel, pán predseda, opäť zopakovať, že táto vec je dôležitá nielen z obchodného pohľadu, ale má dopad aj na širšie e, vzájomné bilaterálne vzťahy medzi Európskou úniou a Marokom. A to opäť bez riešenia tejto problematiky nie je príliš pravdepodobné, že môcť, budeme môcť dúfať v pokračovaní tých rokovaní o DCFT a niekedy v blízkej budúcnosti. Ďakujem pekne. Ja som tam nevybadal nejaké riešenie, úprimne povedané. V tejto chvíli možno by to ušlo a samozrejme budeme mať e, rozprávnu diskusiu a potom budeme e, reagovať. A teraz e, za komisiu ako druhý riaditeľ Digitaxud, pán Jonakis, nech sa páči. Thank you, Chairman. Um, uh, Vincent, uh... Ďakujem, pán predseda. Vincent Piquet a kolega už eh, zdôraznili, ako komisia a e, služba pre vonkajšiu činnosť implementujú rozsudok e, Európskeho súdneho dvora. No a z colnej perspektívy musím povedať, že tu máme rozsudok, ktorý e, hovorí, že v, v súčasnom právnom rámci colné orgány členských štátov musia zabezpečiť, že tovary zo západnej Sahary nedostanú preferenčné zaobchádzanie, keď budú vstupovať na colné územie EÚ. Niektorí sa domnievajú, že tento rozsudok znamená, že EÚ nemôže obchodovať so západnou Saharou. Ale e, chcem sa vyhnúť nedorozumeniam a preto hovorím, že takto určite nie je. Importy do EÚ zo západnej e, Európy, pardon, zo západnej Sahary sú legálne, neexistuje zákaz obchodu. Súd iba hovorí, že neexistuje právny základ na tú prax, ktorá sa aplikovala v posledných rokoch, kedy dovozy zo západnej Sahary, ktorá je de facto pod marockou jurisdikciou, boli považované ako e, za importy, ktoré spadajú pod asociačnú dohodu EU-Maroko. Doteraz to, odteraz colné orgány EÚ budú musieť identifikovať importy zo západnej Sahary, aby si e, importéri z EÚ neuplatňovali nelegálnym spôsobom preferencie. My sme o tomto diskutovali s colnými orgánmi štátov EÚ a požiadali sme ich, aby postupovali týmto spôsobom. Ak majú nejaké pochybnosti o tom, že žiadosť dovozcu o preferenčné zaobchádzanie e, sa týka produktu zo západnej Sahary, tak e, chceme, aby nadviazali kontakt s protistranou v Maroku a aby overili informácie a vyžiadali si infor- informácie o pôvode produktu. Toto umožní identifikovať príslušné zásielky bez toho, aby sa narušil tok legálneho obchodu. Dúfame, že dovozcovia nebudú už e, v budúcnosti žiadať preferenčné zaobchádzanie. Chápeme to tak, že informácie o rozsudku súdu sú už zverejnené a už ich dostali asociácie obchodníkov. Spoločne e, s celnými orgánmi členských štátov budeme pomáhať dovozcom naďalej, aby sme sa vyhýbali chybám a aby sa to homogénne aplikovalo v celej EÚ a aby to bolo homogénne aplikované v súlade s asociačnou dohodou EÚ Maroko. Moji kolegovia takisto zdôraznili, že pri implementácii rozsudku súdu musíme zachovať aj obchodné a ekonomické záujmy EÚ v tomto regióne, aj naše vzťahy s týmto regiónom. Spolupráca s marockými orgánmi je dôležitá. Mm, colné orgány e, v EÚ musia byť na základe nej schopné implementovať rozsudok súdu v najbližších mesiacoch a zároveň sa chceme vyhnúť zbytočným narušeniam našich obchodných vzťahov s Marokom. Takisto je jasné, že diskusia a spolupráca medzi EU a Marokom um, je potrebným predpokladom a chceme dlhodobé riešenie. Riešenie, ktoré bude predstavovať e, právny základ, na základe ktorého EÚ bude uplatňovať e, e, tarifné preferencie, um, v západnej Sahare, tak aby to bolo v záujme obyvateľstva. Ako povedal Vincent, spolu s Európskou službou pre zahraničnú činnosť komisia skúma možnosti takéhoto rozšírenia, ale na základe primeranej iniciatívy v blízkej budúcnosti, e, tak aby sme na to najskôr vytvorili primeraný právny základ. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. A teraz sa vyjadria člen, e, poslanci Európskeho parlamentu. Máme 14 kolegov, 15, ktorí by sa chceli už 16, 17. Ešte niekto? Každý dostane Ehm, dve minúty. Je vás 17 teraz. Začneme podpredsedom delegácie pre vzťahy so štátmi Magre. Je to teda podpredsednička pani Jiménez Markat. Nech sa páči. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. Vzťahy s Marokom sú veľmi dôležité pre Európu a pre Španielsko ešte o to viac sme susedné štáty. Maroko zarukuje aj stabilitu a mier v Severnej Afrike. Marocký kráľ dosiahol rôzne pokroky v tejto krajine, čo berú s uznaním štáty EÚ na vedomie. No a teraz e, Európsky súdny dvor prijal tento rozsudok, vyniesol tento rozsudok, v septembri sa ukázalo, že obchodná dohoda s Marokom platí, ale nemôže sa rozšíriť na západnú Saharu, ktorá e, sa nachádza v stave konfliktu, ktorý ešte nie je doriešený. Toto e, územie ešte nie je právoplatnou súčasťou Maroka to, a my musíme tento stav E, uznať a naši marockí kolegovia to takisto musia rešpektovať, ale um, toto nesmie negatívnym spôsobom poškodzovať naše vzťahy. Naše vzťahy v oblasti poľnohospodárstva naďalej pretrvávajú. Musí sa uh, udržia, uh, dodržiavať medzinárodné právo samozrejme a Európska komisia musí vytvoriť uh, mechanizmy na to, aby sa pomaly aj otázka Magrebu riešila. Západná Sahara a Maroko musia nájsť e, nejaké riešenie toho starého konfliktu. Musia začať ťahať za jeden koniec. Aj my v Európe sme zažili veľa konfliktov a je dôležité, aby v určitom okamihu sme sa e, zmierili a e, teda prijali nejaký kompromis. Maroko je takisto dôležité pre rovnováhu v tomto regióne a všetky riešenia musia byť v súlade s e, vôľou obyvateľstva západnej Sahary. A e, obyvateľstvo musí využívať e, a musí mať právo využívať vlastné zdroje. Európska únia si želá s týmto regiónom normalizovaný stav. Je to um, región, ktorý sa približuje k Európe všet, vo všetkých ohľadoch. Teraz pán Milan Mon za EPP. Ďakujem, pán predseda. E, ďakujem zástupcovi um, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť aj komisii my vo výbore 9. januára sme už viedli o tomto rozprávu a ja zopakujem ešte niektoré dôležité informácie. Koncom minulého roka teda prišiel tento rozsudok Európskeho súdneho dvora a musíme si povedať jednu vec. Obchodná dohoda EU-Maroko naďalej platí. Rozsudok z roku 2015 e, bol rozsudok e, súdu prvého stupňa, a ten bol vyhlásený za neplatný. A, a teda dohoda o obchode ostáva v platnosti. Vzťah s, Aroko, s Marokom je pre nás veľmi, veľmi dôležitý. Mali by sme uh, si ho pestovať a chrániť, uh, pretože Maroko je pre nás uh, veľmi dôležitý partner v rámci južného susedstva. A Maroko je aj pre Španielsko dôležité. My sme sa v rámci OSN vždy snažili o riešenie tohto konfliktu. Bezpečnostná rada k tomu už prijala celý rad rezolúcií. A my ako parlament sa musíme teraz postarať o to, aby konflikt v západnej Sahare nemal um, dopady na bilaterálne vzťahy medzi EÚ a Marokom. Maroko je privilegovaný sused uh, EÚ. Je to takisto náš priateľ, to musíme neustále zdôrazňovať. Čiže naše vzťahy prekračujú hranice politických a bezpečnostných vzťahov, takisto riadenie migračných tokov, spolupráca pri boji proti terorizmu. Tu všade spolupracujeme. Arabská jar zasiahla mnohé štáty. Vieme, e, čo sa z toho stalo v niektorých štátoch, ale Maroko ostáva mm, e, kotvou stability stav ľudských práv sa tam zlepšuje, rozširuje sa, rozširujú sa slobody, ktoré ľudia majú. Takže ja vy, vyzývam Európsku komisiu, aby našla nejaký spôsob bilaterálnej spolupráce s Marokom, aby sme tie vzťahy naďalej udržiavali a aby e, ten konflikt v západnej Sahare neovplyvňoval negatívne naše vzťahy. Ďakujem a teraz pán Parňo, SAD. Ďakujem, pán predseda. Mám štyri pripomienky. Poprvé, máme tu rozsudok e, Európskeho súdneho dvora, ktorý je naozaj e, zložitý pre EÚ a aj pre o, Maroko. Front o, Polisario o, e, nedostal vlastne za pravdu. Čiže e, existujúci stav sa nemá uplatňovať na územie e, v západnej Sahary. Odpoveď Európskej únie nemôže byť e, príliš simplicistická, ako sme počuli, tá revolúcia to nie je je možné zachovať e, texty, ktoré existujú a zároveň zohľadniť rozsudok súdneho dvora. Napríklad ryborovný protokol z roku 2013, ktorý pre, predpokladá zahrnutie Sahary do dohody a takisto právne ustanovenia, aby sa overilo, či je to v prospech e, miestneho obyvateľstva. My už teda máme skúsenosti s takýmto prístupom, a toto by nám umožnilo riešiť situáciu bez toho, aby sme zničili výborné vzťahy s Marokom. A takisto iba OSN môže nájsť nejaké udržateľné a spravodlivé riešenie konfliktu v západnej Sahare. Náš parlament nie je válne zhromaždenie OSN. In, uh, len to môže pomôcť regionálnej stabilite, miestnemu obyvateľstvu. Čiže my by sme sa mali vyhnúť za, za, zaujímaniu uh, politických postojov. E, Sahara, po tom, čo bola kedysi púšťou, sa teraz rozvíja, e, nadobúda nové funkcie, sociálne, ekonomické a my tam musíme e, zabezpečiť bezpečnosť, musíme im dať nejaký štatút. No a ďalšia vec, ďalšia otázka, ako my máme konať, aby sme pomohli OSN a jej generálnemu tajomníkovi. My by sme mali byť tým facilitátorom diskusie v najbližších týždňoch, aby sme podporili OSN. Ďakujem. Teraz pán Vistisen, podpredseda AFET, výboru AFET. Ako už viacerí kolegovia povedali, Maroko je veľmi dôležitým spojencom Európy v našom susedstve, či už ide o obchodné vzťahy alebo o bezpečnosť, boj proti terorizmu preto musíme vyriešiť túto otázku rozsudku. Na jednej strane e, musíme brať samozrejme vážne rozsudok a riešiť ho konkrétne, ale som veľmi rád, že zástupcovia ESVČ e a komisie hľadajú pragmatické riešenia, napríklad tým, že explicitne menujú západnú Saharu ako teritorium a snažia sa e, o nejakú špecifickú dohodu s Marokom. My nechceme trestať západnú Saharu nejakými horšími obchodnými tarifmi. My iba umožňujeme zvyšku Maroku e, prekvitať viac ako západnej Sahare. A e, súhlasím s tým, že OSN musí nájsť riešenie na tento delikátny problém. Nevyriešia to bilaterálne vzťahy EU-Maroko. Preto som veľmi rád, že komisia a Európska zahraničná služba hľadajú riešenie, ako na jednej strane dodržať rozsudok Európskeho súdneho dvora a na druhej strane e, rozvíjať bilaterálne vzťahy a podporovať obyvateľstvo západnej Sahary. Ďakujem. A teraz za zelených pán Buchner. Ďakujem. Mám tri otázky. Poprvé, vy ste už spomenali že vy e, rokujete so zastupcami front e, Polisario. E, ale rozsudok súdu jasne hovorí, kto je jediným partnerom pre takéto rokovania. Ehm, je to TISA, takže povedzte niečo viac o tom. A takisto hovoríte, to je druhá otázka, o tom, že Západná Sahara by mala byť súčasťou Mm, zmluv, alebo či by mala byť súčasťou zmluv. Ja sa chcem ale spýtať, čo znamená západná Sahara? Sú to obyvatelia, ktorí tam žijú, teda osadníci, osadníci z Maroka, alebo sú to pôvodní obyvatelia západnej Sahary? Alebo skutoční obyvatelia západnej Sahary. Ja si myslím, že medzi týmito skupinami je veľký rozdiel. Z toho, čo som počul predtým, vyplýva, že musíme pokračovať v spolupráci s nimi. Ale tie veľké firmy, čo sú teraz usadené v západnej Sahare, to sú firmy z Maroka. A e, toto si musíme uvedomiť, to je veľmi dôležité. Musíme dávať prednosť pôvodnému obyvateľstvu západnej Sahary. A moja tretia otázka, dovoz potravín do Európy môžeme importovať iba z určitých štátov, e, presne stanovených štátov a e, západná Sahara tam nepatrí. Takže dovozy z tohto územia sú podľa mňa nelegálne. Prosím, vyjadrite sa k tomu. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pani Desarnes, pre, preskočil som jednu politickú skupinu, ospravedlňujem sa. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem všetkým. E, poviem pár jednoduchých vecí. Myslím si, že toto je e, veľmi dôležité. Dobré vzťahy medzi EÚ a Marokom a tieto dobré vzťahy e, podľa mňa sú v prvom rade politické až potom obchodné. Máme spoločné záujmy Máme spoločné záujmy ako mier, bezpečnosť, boj proti terorizmu, máme spoločné e, záujmy v migračnej oblasti a musíme si tento vzťah zachovať, to je veľmi dôležité. Druhá vec k obchodným vzťahom. Žil Parňo to veľmi dobre povedal. My nie sme OSN, my teda nemôžeme riešiť e, túto otázku západnej Sahary, ako OSN eh, my eh, musíme riešiť konkrétnejšie veci. Eh, niekto spomínal poľnohospodárstvo. Ja takisto chcem o tejto téme vidieť viac a ja som spravodajkyňa pre geografické označenia pôvodu. V rámci tejto zložky sme hlasovali vo výbore INTA o označeniach pôvodu aj medzi EÚ a Marokom a chcem vedieť, aký vplyv táto situácia bude mať na tieto označenia. A e, ďalej ešte tie spomínané pozmeňovacie návrhy. Ja by som chcela vedieť, aký je časový kalendár na tieto veci a aký časový horizont máte pre dialog a pre dohodu rôznych um, strán, pretože sme to my, ktorí vlastne toto teraz iniciujeme. Ďakujem. Pani Begin. Ďakujem, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, my ako e, hnutie piatich hviezdičiek sme boli vždy pomerne kritickí, pokiaľ ide o túto dohodu s Marokom z dôvodu závažných dopadov na hospodárstvo Stredomoria. Naši polnospodári dobre vedia, o čom hovorím, len aby som uviedla príklad. E, medzi 2015 a 2016 tie e, rajčiny, ktoré išli z Maroka, sa zvýšilo sa to o 34% a tým to viedlo k veľkému prepadu na talianskom trhu, to cenové. To isté sa udialo aj v prípade pomarančov. Z tohto dôvodu Taliansko požiadalo o zábezpeku, to bolo odmietnuté komisiou. Teraz sme sa zistili, že nemohli, nemohli vstupovať takéto produkty, e, pretože táto dohoda nie je každopádne aspoň z časti aplikovateľná. Čiže je to takáto facka. A súdny dvor povedal, že táto dohoda neplatí pre oblasť západnej Sahary. Ja nebudem teraz vstupovať do tých právnych detajlov, či už odvolania alebo e, toho rozsudku, ale každopádne treba konštatovať, že poprvé to nie je platné, pretože tie územia treba okamžite, e, treba z tých teritorií okamžite identifikovať, aké množstvo produktov odtiaľ pochádza, ale tie údaje sú vôbec nie precízne a presné. E, aktuálna produkcia e, rajčín z tejto oblasti sa pohybuje medzi 0,01 a 70 celkového, celkovej produkcie. Do roka 2020 predpokladá náraz do 1600, 170 tisíc tón takéhoto ovocia a zeleniny. Moja prvá otázka teda smerom na komisiu je, ako chce diferencovať tieto produkty. E, bude aplikovať e, pravidlo pôvodu alebo iný režim, e, ktorý platí pre vývoz a bude aj uplatňovať nejaké iné označovanie aj používaním niektorých rozdielných celných e, označení. E, druhá otázka, pragmatickejšia. Ak e, ponospodári alebo rybári zaznamenali nejaké škody z dôvodu postupu, ktorý sa ukázal byť časti nelegálnym, treba odhadnúť tieto škody a postúpiť k, kompenzácii. Chcem sa preto spýtať komisii, či posúdila takúto možnosť a či počíta s istými odškodneniami a v akom horizonte. Ďakujem. Ďakujem. Pán Borgecio. <clears throat> molto rapidamente. Ďakujem pekne, pán predseda, veľmi rýchle. Istotne na základe všetkého, tých poznatkov, je tu stanovisko, pozícia, ktorá eh, nemôže byť eh, menej kritická, ako je tomu v prípade náš, nás, ktorí eh, hájime tie no, záujmy európskej strany. A samozrejme je tu veľa stránok, ktoré sú veľmi obskúrne, ktoré sú nejasné a to by sa vyžadalo väčšiu jednoznačnosť. Pokiaľ ale ide o tie právne problémy, ktoré vyplývajú z toho rozsudku, ja si myslím, že by bolo treba lepšie pochopiť a ujasniť si, či takýto rozsudok zabraňuje dovozu výrobkov, ktoré pochádzajú z oblasti západnej Sahary, lebo to sa mi nezdá byť jasne pomenované. V tomto prípade by som chcel vedieť, aká je presná pozícia a stanovisko Európskej únie a aké iniciatívy aj na poli právnom, aké stanoviska teda sme si osvojili a získali. To je veľmi dôležité z pohľadu komplexnejšieho posúdenia dohody s Marokom. Takisto si myslím, že je treba počiarknúť, že tá otázka právneho postavenia západnej Sahary nemala by vplývať negatívne na vzťahy medzi EÚ a Marokom. Lebo to je vec, ktorá je úplne odizolovaná od našich eh, kompetencií. To by malo byť úplne ponechané na rozhodnutia, na posúdenie eh, Spojených národov. Thank you. And now Mr. Zalafranca for the... Teraz pán Salafranca za EPP. Reuniones de la Comisión de Asuntos... Ďakujem pekne za slovo. Najprv som chcel povedať, že vítam, že máme takéto spoločné zasadnutie dvoch výborov. Je dôležité takýmto spôsobom diskutovať. Pokiaľ ide o samotný rozsudok, chcel by som povedať, že je tu jeden dlhodobý problém, jeden stredno a krátkodobý. Takže celkovo ide o to, ako vlastne udržiavať vzťahy s takým strategickým partnerom, ako je Maroko. Potom druhá vec je vlastne, ako budeme uplatňovať tento rozsudok. A Mám tu jednu otázku, ale žiaľ, nemôžem sa tu dlho zdržať, mám iné rokovanie. Ide o to, či musíme nejakým spôsobom zmeniť asociačnú dohodu, dohodu o plnospodárstve, obchodnú dohodu musíme nejako zmeniť, aj dohodu o, o označeniach pôvodu. To znamená, že potrebujeme tak povedať nejakú e, dohodu novej generácie. Dlhodobo sa ukázalo, že funguje takáto dohoda. Musím zazvedčiť aj to, aby vlastne tu nenastali problém, pokiaľ ide o problematiku dovozov z Maroka, aj tak už tam nastal výrazný pokles. Vystáva teda zásadná otázka, akým spôsobom budeme uplatňovať ten rozsudok a aký to bude mať dopad aj na západnú Saharu. A potom ešte jedna vec, na ktorú chcem poukázať. Okiaľ ide o tie preferenčné podmienky, akým spôsobom sa to bude uplatňovať aj na západnú Saharu. Je to zlučiteľné s tým, čo sa uplatní vo vzťahu k Maroku, alebo bude mať nejaký osobitný režim ako sa to uplatňuje treba vo vzťahu k Moldavskej republike. A tu ide o to, aby to vlastne slúžilo tomu hlavnému cieľu, aby sa neznižovali e, dovozy z Maroka a malo by to prospieť aj obyvateľom západnej Sahary. To... Ďakujem pekne. Teraz skupina SAD, pani Arena. Merci. Je vais euh, répéter deux principes qui ont déjà été... Ja zopakujem dva princípy, e, ktoré už boli uvedené. Naša diskusia nespochybňuje dôležitosť diplomatických, politických, ekonomických aj kultúrnych vzťahov EÚ a Maroka. Našim cieľom nie je ani vyriešiť spor o štatút e, západnej Sahary. E, to naozaj príslucha Organizácii spojených národov. Našou úlohou ako Európskeho parlamentu je zosúladiť e, obchodné postupy medzi EÚ a Marokom s rozsudkom Európskeho súdneho dvora. A ten hovorí, že odmieta e, zrušenie dohody. Dohoda je naďalej platná, ale neuplatňuje sa na západnú Saharu. Čiže potvrdzuje sa v rozsudku princíp vylúčenia západnej Sahary, teda tovary zo západnej Sahary nemôžu využívať preferenčné tarify. A otázka znie, ako môžeme identifikovať pôvod týchto tovarov, ako zorganizovať kontroly, ak teda e, ostane toto status quo. A komisia navrhuje inú logiku, a to je logika zahrnutia alebo inklúzie. Eh, ja predpokladám, že toto Maroko asi podporuje tento prístup a to by znamenalo modifikovať dohodu. A komisia teda chce pozmeňovací návrh, pozmenenie dohody. A znamenalo by to aj, eh, že eh, by tu platil princíp súhlasu obyvateľstva. Čiže vy ehm, ste s frontpolisáriom hovorili, o tom, ako sa obratiť na obyvateľstvo. Takisto tá logika e, vylúčenia tu uplatňujú e, USA na svoju dohodu e, medzi USA a Marokom. A chcem sa spýtať, ako to USA organizujú, ako túto exkluziu robia a ako kontrolujú tovary, ktoré prichádzajú zo západnej Sahary. A posledná otázka, ako preventívne pôsobiť v rámci asociačnej dohody a do akého, e, do akého termínu sa musí Európsky parlament vysloviť. Ďakujem pekne. Teraz pani Fotiga za EKR. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať všetkým našim rečníkom za prezentácie. Chcel by som podotknúť, že pokiaľ ide o Maroko, nie je to len zásadný partner pre EÚ, pokiaľ ide napríklad o obchod, ale aj polnospodárstvo, ale aj pokiaľ ide o bezpečnostné otázky. Musíme si uvedomiť, zohráva aj úlohu stabilizátora v regióne. A nie len preto, lebo umožňuje kontrolovať migračné toky, ale aj preto, lebo bojuje proti hlavným príčinám migrácie takže zohráva dôležitú úlohu v regióne, ale ide to aj nad rámec regiónu a tá úloha je pozitívna. Musím priznať, že aj ja mám isté obavy, pokiaľ ide Európsky súdny dvor a jeho rozsudok, totižto z môjho hľadiska to vlastne nepriamo zasahuje do otázky jurisdikcie Maroka vo vzťahu západnej Sahare. A to je ale vec v právomoci OSN. Preto si kladím otázku. Bolo by možné získať text samotného rozsudku ako aj odôvodnenia a potom by bolo možné získať aj stanovisko generálneho advokáta vo vzťahu k tejto otázke? Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Fotiga. Ja som bol informovaný o tom, že ten rozsudok je zverejnený online, prístupnený, takže to by nemalo byť problém zabezpečiť. Nech sa páči pani Valero. E, no Ďakujem pekne za slovo pokiaľ ide o to, o čom sa tu hovorí, no dajte si radšej slúchadlá. Takže, keď som si počul, o čom sa tu hovorí, vnímam to v zásade tak, že v zásade všetci zabudli na to, že tu ide v zásade o 40-ročný konflikt, kde vlastne jedna krajina, náš partner Maroko, okupuje inú, inú krajinu, západnú Saharu, a že my v Európskej únii, my jednoducho sme na strane okupantov a, nema, a preto sme mali na strane okupovaných. Myslím si, že to je skutočne zvláštne. No a keď som si prečítal tú štúdiu, ktorá sa zverejnila, tak v zásade všetko vychádza z toho, akým spôsobom budeme ďalej pokračovať v podpore okupantov, namiesto toho, sme hľadali riešenie. Samozrejme, môžeme kľudne ďalej vykonávať a naďalej obchod s Marakom, ale nie pokiaľ je tovar, ktorý pochádza z západnej Sahary. Je to úplne absurdná situácia, my vlastne podporujeme okupantov namiesto toho, že sme boli na strane okup- okupovaných. Takže je tu medzinárodné právo, preto my vždy sme za medzinárodné právo. V zásade by sme nemali nikdy kupovať tieto tovary z západnej Sahary. Tým sme mali začať. Je to možnosť, ako vlastne to vyriešiť. Už sa na to poukázalo. Musíme si uvedomiť, sú to e, západní Saharčania, ktorí mali mať možnosť, mali byť uznaní a, a bolo nevyhnutné pokračovať v obchode vlastne s týmito tovarmi, ktoré pochádzajú odtiaľ. Takže ide tu o, o, o, o, o oblasť, ktorá je protiprávne okupovaná. Je tam front Polisario, ktorý tento región zastupuje. Takže ak chceme pokračovať v obchode s E, tovarmi z západnej Sahary, tak vlastne je to polisário, s ktorým mala komisia a členské štáty vyjednávať. Takže si kladiem otázku, je to skutočne tak, že všetky členské štáty sú za to, aby sme sa snažili nejakým spôsobom obísť ten rozsudok tak, ako vlastne sa to ukazuje v tej štúdii. Pre je to absolútne absurdné. Jednoducho teraz sa hovorí o tom, že máme nájsť kreatívne riešenie, niečo v tom zmysle. No však ale predsa ide tu o západnú Saharu a mne, mne to prípada, keď sme chceli vlastne stále pomáhať okupantom a mohli ďalej okupovať územie. Ďakujem. Thank you. And now we... Ďakujem pekne. Teraz pán Castaldo za EFDD. Grazie, presidente. Io sono un po' sorpreso perché ascolto... E, som trošku presvedčený. E, počúvam túto diskusiu a mám pocit, že E, e, niektorí chcú, aby realita sa prispôsobila našim zmluvám a nie naopak, aby sa zmluvy prispôsobili realite. A rozsudok súdu je veľmi jasný, hovorí, že Západná Sahara nie je súčasťou územia Marockého kráľovstva podľa medzinárodnej, e, medzinárodného práva. Toto je teda právnická otázka, nie politická. Nikto nespochybňuje dôležitosť vzťahov s Marokom, ale musíme si uvedomiť, že my sme uh, E, právny štát a Európska únia je právny štát a musí rešpektovať svoje rozsudky. Mám dve otázky. E, označovanie. V rozsudku e, či, bod 106 hovorí, že obchod s poľnohospodárskymi produktami je nelegálny bez súhlasu obyvateľstva západnej Sehary. Čiže ak chceme uplatňovať označovanie, ako sa hovorilo už predtým, musí to byť legálne a takisto si kladiem otázku, ako vyriešiť otázku príjemcu. Mnohí hovorili o rozvoji, ale ten rozvoj v súčasnosti v západnej Európe nejde v prospech obyvateľov. Mnohí z nich sú aj o utečenci už niekoľko desaťročí. A tu druhá otázka. E, konsenzus s Front Polisario bod 105 rozsudku sa odkazuje na rezolúciu 3537 um, OSN. Front Polisario reprezentuje e, západnú e, Saharu a jediné riešenie je rozšíriť e, vzťah aj na hnutie Front Polisario. Iba tak môžeme nájsť riešenie, ktoré bude v prospech obyvateľstva západnej Sahary. Pani Begin e, spomínala poľnohospodárov, európskych rybárov a ja ešte tu pridávam aj front polisario, ich musíme zahrnúť do tohto riešenia. E, rozsudky sa nemôžu meniť, musia sa e, dodržiavať a rešpektovať. Ďakujem pekne, ešte máme štyroch rečníkov. Chcel by som vám pripomenúť, že musíme skončiť o 16.15 tento bod. A samozrejme, ešte si chceme vypočuť eh, nielen komentáre poslancov, ale aj odpovede na otázky, takže poprosím o maximálnu stručnosť pani Rodriga Spinero, nech sa páči. Muchas gracias a los dos presidentes y muchas gracias a los representantes. Ďakujem pekne za slovo. Takže ja som veľmi rada, že nám boli poskytnuté informácie zo strany zastupcov komisie ako SVČ a myslím si, že sa zhodnem s mnohými predrečníkmi v tom, že pokiaľ ide o to, že je dôležité zachovať naše vzťahy, ktoré sú dobré, pokiaľ ide o Maroko. Áno, je to pre nás dôležitá krajina, je dôležité nájsť aj vlastne e, zákonné riešenie, ktoré by nahradil vlastne tú, tú obdobie neistoty, ktoré máme momentálne. Samozrejme, to riešenie musí vyvážené, tak aby s tým boli všetci zúčastnení spokojní a samozrejme ide tu vlastne o záujmy troch zapojených strán. To znamená, že musíme posúdiť tú novú situáciu z hľadiska tohoto rozsudku. Musíme zabezpečiť to, aby sa vedol dialog a aby sa dodržali aj princípy e, zhody a konzultácií. A pokiaľ ide o samotné otázky, pokiaľ je o tento rozsudok, tak tu sa v rozsudku poukázalo na to, že pokiaľ ide o obchodné vzťahy medzi EÚ a západnou Saharou a ako to vlastne, aké sú tam dopady aj vo vzťahu k obchodnej dohode k ďalším dohodám s Marokom. Tu ide o to, akým spôsobom môžeme zaručiť to, že pokiaľ ide o vývoz polnospodárských výrobkov, a tu je pre všetkým ovoci a zeleninu, ako teda môžeme zabezpečiť to, že pokiaľ ide o tieto tovary, ktoré sú vyprodukované v západnej Sahare a sa dostanú do Európskej únie v rámci celnej preferenč- preferenčného systému, keďže tie tovary zo západnej Sahary nie sú označované. Ako si môžeme byť istí, že vlastne marocká strana naplní e, rozsudok Európskeho súdneho dvoru a ako vlastne toto všetko zabezpečiť. Myslím si, že potrebujeme transparentnosť v rámci týchto otázok. Ďakujem pekne teraz pán Jurek za EKR. Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, pokiaľ ide o veľkú väčšinu kolegyň, kolegov, zdôraznili, že pokiaľ ide o naše vzťahy s Marokom, sú veľmi dôležité, sú dôležité pre Európsku úniu. Musíme si uvedomiť, že Maroko nie je len dôležitým bezpečnostným a stabilizačným faktorom v celom regióne, musíme si aj uvedomiť, že pokiaľ ide o politické a ekonomické vzťahy s Európskou úniou, sú veľmi dôležité aj z hľadiska zabezpečenia stability Maroka. Takže to sú veci, ktoré by sme nemali ohroziť. Samozrejme, pokiaľ ide o samotný rozsudok Európskeho súdneho dvoru, dobrá, mal by sa samozrejme rešpektovať a vykonávať, avšak to vykonávanie sa musí zabezpečiť tak, aby sa chránili záujmy všetkých strán, aby neboli horizontálne našich partnerov Mnohé kolegyne a kolegovia tu hovorili o niektorých prvkov, hovorili o problematike konfliktu, ktorý vlastne pretrvá už 40 rokov. Chcel by som povedať, že tu nejde len o otázku front polisária a vzťahu k e, Marockému kráľovstvu, ale je tu vlastne medzinárodný konflikt, tak ktorý sa týka aj E, niektorých ďalších susedných krajín, takže preto je veľmi dôležitá otázka bezpečnosti, európska bezpečnosť, ale bezpečnosť aj našich partnerov a priateľov. A samozrejme, chápeme, že pokiaľ ide o našu bezpečnú situáciu, bola veľmi otrasená e, tou situáciou, ktorá nastala v Líbii a preto by rozhodne nebolo rozumné nejakým spôsobom ohrozovať stabilitu nejakej krajiny, ktorá je našim partnerom a s ktorou okrem toho máme veľmi dobré vzťahy. No a toto sa týka rozhodne Maroka. Bolo by to kontraproduktívne a bolo, to, bolo by to proti zájmom nás ako aj druhej strany. Takže mňa zaujímajú aj názory zastupcov ESVČ. Zdá sa, že ESVČ pôsobí aktívne tieto tejto oblasti, snaží sa hľadať riešenia a samozrejme chceme chrániť a rešpektovať právny štát, ale nesmieme ohrozovať spoluprácu s týmto dôležitým partnerom. Ďakujem pekne. Hautala. Ďakujem pekne, teraz pani Hautala. Thank you very much. Uh, one brief... Ďakujem pekne za slovo. Jedna stručná otázka. Pokiaľ ide o ESVČ, ako teda chcete zabezpečiť to, aby e, bola, bol naplnené e, pravidlá medzinárodného práva. Možno, že by sme mohli vystupovať ako Európska únia ako sprostredkovateľ medzi Polisáriom a Marockým kráľovstvom. Pani Valero hovorila o určité štúdii, ktorá nebola teda veľmi profesionálna a neopodstatnená. Myslím si, že najlepšie bolo ešte predtým, ako sa zverím táto štúdia, aby sa vlastne to veľmi podrobne a správne hľadiska preskúmalo. Ďakujem pekne. Another... Ďakujem pekne, dostaneme sa k tomu. A teraz posledný rečník, pán Markelézy. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda najlepšie bolo si podrobne preštudovať rozsudok Európskeho súdneho dvora, totižto keď si pozriete ten samotný rozsudok, tam sa nespomína to, že by to znamenalo nejaké uznanie ako také. Tam ide o to, že Európska komisia by to nemala takýmto spôsobom tvrdiť. Okrem toho sa tam nereaguje ani na nejaké zvýhodnenie lokálneho obyvateľstva. Tu ide akurát o súhlas obyvateľov západnej Sahary, Takto by to vlastne mala vnímať aj Európska únia. Pokiaľ ide o súhlas obyvateľov západnej Sahary, ak to je nevyhnutné, tak je dôležité tam vlastne rokovať s, s miestnymi partnermi z Front Polisario. A to sa týka aj takýchto zásadných otázok, ako sú obchodné otázky. Je dôležité zabezpečiť to, aby tu boli určité kanály smerom k Front Polisario a je dôležité viesť tieto rokovania. No a potom tu ešte bol určitý návrh španielskej vlády, pokiaľ ide o Key Bay. Je to loď, ktorá vykonávala rybolovnú činnosť v pobrežných vodách. Potom sa vybrali na Kanárske ostrovy a tam chcela vyložiť výlov a potom e, to, táto možno bola odopretá, e, táto loď bola poslaná do Francúzska, Francúzsko nekonalo, avšak pokiaľ ide o samotnú vykládku rýb, tak to by vlastne nemalo, to by, tento, tie ryby nemali podľať preferenčným podmienkam, totižto pokiaľ je obyvateľ západnej Sahary, nemajú žiadnu možnosť sa chrániť. Ako sa zabezpečí to, že sa to bude dodržiavať? Ako sa zabezpečí aj to, že Španielsko bude vo všetkých oblastiach dodržiavať európske pravidlá a že vlastne tieto tovary nebudú dovážané za zvýhodnených marockých colných podmienok, Takže to je vlastne vec, že už rok nedržíme právnu situáciu a ako, koľko vlastne zdrojov stratili takto veťa západnej Sahary. I... Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Najlepšie bude, keď teraz dám slovo komisia súčom SVČ. Traje rečníci, každé 3 minúty. Nech sa páči. Pán Pike ako prvý. Thank you very much. Ďakujem pekne. Som vďačný za všetky komentáre, ktoré sme si vypočuli. Pokiaľ je o náš zvolený prístup, my chceme zabezpečiť to, o čom rozhodol súd, chceme tu právny základ pre uplatňovanie týchto, e, týchto prevenčných podmienok pre tovar západnej Sahary. Chceme to zabezpečiť prostredníctvom formálneho, oficiálneho zmeny, e, doplnenia relevantnej dohody. V je tu bežný postup to e, je to stanovené v článku 218 zmluvy fungovaní EÚ. To znamená, že Rada a parlament budú zapojené ako v prípade akékoľvek inej dohody. Súd poukázal na viaceré aspekty, ktoré sa majú zohľadniť z hľadiska EÚ, pokiaľ ďalší postup. Jedna vec sa týka konzultácií s dotknutými partnermi, ide o udržateľnosť to sú všetko veľmi zásadné a komplexné otázky. Je dôležité samozrejme detailne preskúmať to, tieto otázky s našimi partnermi. Samozrejme berieme toto všetko veľmi vážne, lebo toto bude dôležité z hľadiska nášho politického a právnického prístupu. Chceme zvoliť taký prístup, ktorý je udržateľný, obhajiteľný z politického hľadiska. a zároveň to obstojí správne hľadiska. Takže či musíme upraviť asociačnú dohodu, aj asociačnú dohodu, možno, avšak nie v tejto fáze, musíme počkať, kým nebudeme mať rozsudok súdu k tomuto prípadu, pokiaľ túto dohodu, to isté sa bude také ľubovnej dohody. Rátame s tým, že ešte niekedy v tomto roku a budúci rok e, budú e, tieto rozsudky, ale teraz už musíme postupovať, e, pokiaľ ide o dohodu o polnospodárstve. Je tu jasný vplyv na otázku obchodu. Viacerí poslanci hovorili o parolách vo vzťahu k Ukrajine a Moldavsku. Ja si myslím, že tento prípad je jedinečný z viacerých objektívnych dôvodov a je tu jeden zásadný dôvod pre všetkým. Pokiaľ ide o západnú Saharu, je tam e, určité uznesenie OSN, pokiaľ ide o Ehm, mierovú dohodu, takže nie je tam e, nejaká autonómia, takže tam sa to odlišuje od tých ostatných prípadov. S kým vedíme konzultácie? Samozrejme, musíme o tom detailne ešte diskutovať. Súd sa vedel veľmi jasne. Súd sa nevyjadril detailne k tomu, ako sa to má zabezpečiť, takže je tu určitá pružnosť. Akurát sa mali zabezpečiť konzultácie pokiaľ ide o Polisario, ak toto má byť konkrétne, tam sa to nespomína, pokiaľ rozsudok súdu z politického hľadiska Polisária je vlastne jediný uznávaný partner v rámci mierového procesu OSN a o nič iné v zásade nejde. Pokiaľ ide o ďalšie prvky, sa blížim záveru. Pokiaľ ide o to, ako neohroziť bilaterálne vzťah, chcel by som povedať, že je jasné, že nemôžeme oživiť tento vzťah bez toho, aby sme nenašli pre tieto otázky riešenia. Musíme tu mať aj riešenie pre regionálnu stabilitu. Ďakujem pekne. Just. I can be extreme. Pán Jost, môžem veľmi stručne, len pár slov o type výrobkov, ktoré pokrýva polospodárska dohoda a osobitne tie, ktoré dnes dostávame zo západnej Sahary, väčšinou ide o fosfáty, niektoré spracované ryby a takisto rajčiny. Naozaj by išlo o to, e, že pokiaľ ide o tie zmeny, o ktorých Vincent hovoril, zmeny toho protokolu, aby sme vyriešili otázku produktov, ktoré pochádzajú z tejto oblasti západnej Sahary, že by sme sa nedostali do debaty o tej veľkosti tých koncesí, tak tie by ostali zachované E, išlo by len o objasnenie otázky západnej Sahary, čiže nemalo by to vplyv na rajčiny. Každopádne väčšina rajčín samozrejme nepochádza zo západnej Sahary, ale zo samotného Maroka. A je tam aj systém etablovaný, e, ktorý dokáže po, použitím cen dobre regulovať tieto dovozy cenovou politikou. A nakoniec v neposlednom rade aj pán Makis. Hm, ďakujem, pán predseda. V tejto chvíli e, je taká situácia, kedy colné orgány nemôžu akceptovať e, situáciu, keď dovozy, ktoré pochádzajú zo západnej Sahary, požívajú nejaké preferenčné zaobchádzanie, ale ja opäť zopakujem, toto nie je zákaz dovozu, takže nie je to otázka nejakého nezákonného pohybu tovarov do EÚ. Je to otázka toho, či aplikujeme alebo neaplikujeme preferenčné zaobchádzanie a v tej miere, ako sú sanitárne, fitosanitárne podmienky e, dodržiavané, tak e, takisto to platí aj pre plnospodárske výrobky. Otázka smerom na colné orgány je, ako identifikovať eventuálne tie potenciálne dovozy, ktoré by si nárokovali preferenčné zaobchádzanie. A v tomto práve spolupracujeme so colnými orgánmi členských štátov, tak aby sme ich sensibilizovali tomuto k tomuto problému. Myslím, že tá senzibilizácia je vysoká, aby prijímali nevinutné kroky, ale spolupráca s colnými orgánmi Maroku je podstatná, ak máme dostať odpovede na otázky a ak sa má vyhnúť narušeniu obchodu. To je otázka, o ktorej budem musieť diskutovať s marockými kolegami. Dovolte mi doplniť, že otázka označovania sa riadi inou legislatívou. To nesúvisí s tým, či tie preferencie sú alebo nie sú uplatňované na tento obchod. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. E, možno je tu trocha viac jasnosti, avšak nie je tu ešte riešenie. Tá diskusia teda bude pokračovať. Každopádne ďakujem pekne e, kolegom, tak z SVČ, ako aj z komisie, za ich pripomienku, pripomienky a ďakujem AFETu za e, skvelú spoluprácu. INTA teraz odchádza a my vám želáme úspešné pokračovanie schôdze. Ďakujem pekne, Ben Lange. Lúčime sa s našimi kolegami z INTA. Príjemný zvyšok dňa. My budeme musieť pokračovať v našej náročnej práci na AFETE. Samozrejme, asi polovica ľudí, ktorí patria do INTA, tí nech pomaly odchádzajú, teda aby zbytočne to tu nerušili. Môžete pokračovať vo vašich konverzáciách vonku. My sme ten tvrdopracujúci výbor a FED nemáme čas.